Takže týmto uzatvoríme, <clears throat> uzatvoríme rozpravu a zajtra o pol jednej bude hlasovanie. Ďalší bod programu je otázka na komisiu týkajúca sa mediácie v občanských a obchodných veciach. Je to ústna otázka na zodpovedanie v mene výboru pre právne veci Takže nech sa páči. Na 5 minút máte slovo. Ďakujem pekne a ďa, ďa za príležitosť a som rada, že môžeme hovoriť o mediácii. Táto ústna otázka bola predložená, pretože chceme urobiť pokrok a zlepšiť mediáciu v EÚ. Ako ste vieme, mediácia môže e, ušetriť množstvo peňazí. Ísť na súd je nákladné. A prax mediácie v Európe ukazuje, že 70 miera úspešnosti sa dosahuje v prípadoch mediácie a dokonca je to, ide to na 80% rastie, pokiaľ strany chcú. A z, e, v skúsenosti z mojho členského štátu sú, že súd, súdne spory, kde 200, o 200 tisíc eur stáli 50 tisíc a ukazuje sa, že tam, kde to trvalo asi len 87 dní a stáli len 9 tisíc eur. 45 malých podnikov hovoria, že e, by nepodali žalobu v inom členskom štáte, pokiaľ náklady budú menej ako 50 tisíc eur, pretože viac ako 50 tisíc eur, pretože viac by ich stali náklady na súdne konanie ako to, čo by vysúdili. Preto, že, preto je toto dobrá príležitosť pre malé podniky. Preto pán komisár a poslanci čelíme v takej frustrujúcej situácii. Na jednej strane máme, e, ve, ukazuje sa, že mediácia môže zabezpečiť úspory, pokiaľ ide o čas i náklady, no na druhej strane máme nízky počet prípadov mediácie v EÚ. A toto podľa mňa nie je to, čo zamýšľala komisia, rada a parlament, keďže v článku 1 sme e, uviedli hlavný cieľ uľahčiť prístup k alternatívnym spôsobom a tiež e, priateľské urovnanie za použitia mediácie pri vyváženom vzťahu medzi mediváciou a súdnym konaním. Takže z právneho hľadiska EÚ má zodpovednosť, aby promptne konala, aby zabezpečila, že základné cieľy sa splnia. Musia to urobiť. Je dôležité to urobiť najmä v čase recesie, v čase úspor, v čase, keď členské štáty by mali, uh, mali šetriť náklady a riešiť svoje spory. Preto, pán komisár, chceme vás, sa vás spýtať, ako zamýšľa komisia pokročiť v tejto veci, kde je zrejme, že ciele smernice nenaplňame urýchlenie a najmä ako komisia chce zabezpečiť vyvážený vzťah medzi mediáciou, a súd, aby sa dosiahol vyvážený vzťah medzi mediáciou a súdnym konaním. Myslí si komisia, že požiadavka vyváženého vzťahu implikuje povinnosť pre členské štáty stanoviť minimálne percento prípadov, kde sa má dosiahnuť medi- robiť mediácia a v danej krajine, a pokiaľ ide o cezhraničné spory, a aké kroky chce komisia prijať v prípade, že minimálne percento sa nestane stanoví. Čiže vy, e, veľmi sa teším na e, diskusiu s komisiou o tejto veľmi dôležitej veci. Ďakujem. Ďakujem, takže v mene komisie pani podpredsednička komisie Vivian Redding. Ďakujem veľmi pekne. Úplne súhlasím s autorkou otázky, pretože mediácia je rýchlejšia vo všeobecnosti je lacnejšia ako bežné súdne konanie a tiež a zlepšuje kultúru správania, pretože pri súdnom spore sú len výťazí a porazení, ale môžu sa stať partnermi, pokiaľ e, sa koná mediácia. Takže ide o úsporu nákladov z hľadiska právneho, i pre podniky, úspora času i peňazí a je to zaujímavé. Čiže súhlasíme s touto analýzou. Teraz, ako to vykonať? Ako iste viete, smernica o mediácii bola prijatá v maji 2008 a transponovaná do 21. maja 2011. Dobrá správa je, že všetky členské štáty uh, informovali, že prijali uh, opatrenia trans, ktorým transponujú túto smernicu. Komisia e, zhodnotila, že rok po prijatí e, transpozície potrebujeme viac času pre dôkazy a skúsenosti prvnež dospejeme k záveru, že ciele smernice, či ciele smernice boli naplnené alebo nie. Na to, aby sme urýchlili tento proces, zamýšľam e, predstaviť budúci rok oznámenie o mediácii, budúci rok či v roku 2013, aby sme presadzovali využitie mediácie a v tomto kontexte tiež zbierame rozsiahle informácie, pokiaľ ide o transpozíciu a uplatňovanie smernice v členských štátoch. Táto štúdia sa bude zaoberať presadzovaním mediácia, pretože je veľmi e, zrejme, že pokiaľ máme zaujímavý zákon, ale nik nevie o tom, že tento zákon existuje a zákony a justícia ho nevyužívajú, tak e, to nie je e, na využitie, ako sme to zamýšľali. Pokiaľ ide o vyvážený vzťah medzi mediáciou a súdnym konaním, myslíme si, že povinnosť by mala byť jasnejšie vyžadovaná v cezhraničných sporov, sporoch. Následne sme žiadali, aby individuálne národné správy, ktoré budú súčasťou prebiehajúcej štúdii, by mali tiež poskytovať konkrétne informácie o existujúcom vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním v členskom štáte a na základe týchto informácií by sme potom rozmýšľali o nasledovných krokoch, ako zvýšiť počet prípadov, kde by sa konala mediácia, aby sa dosiahol vyvážený vzťah medzi mediáciou a súdnym konaním. V súlade so smernicou, ale to nie je nič nové, čo hovorím parlamentu, e, sa príjme správa v 2016 a na základe tejto správy komisia uvidí, či smernica, či je potrebné novelizovať e, smernicu alebo prijať novú. No myslím, že e, v medziobdobí ešte pred rokom 2016 e, pri návrhoch, ktoré boli urobené, môžeme urobiť kroky v pred. Ja vnímam mediáciu i v kontexte nášho e, programu Justice for Growth, Spravodlivosť pre rast. Ako iste viete, e, zostavili sme spolu sériu opatrení na to, aby sme zlepšili ekonomické aktivity, najmä cezhraničné aktivity pre malé a stredné podniky s reformou justície a mediácia je súčasťou. V, vo výročnom prieskume o raste na rok 2013, ktorý stanovuje priority rastu pre všetky členské štáty, uvádzame i mediáciu. V rámci kontextu európskeho semestra komisia rozpráv, e, rozpracováva tzv. Justice Scoreboard, kde analizuje silné i slabé stránky systémov justície v jednotlivých členských štátoch, čo bude slúžiť i ako nástroj pre členské štáty na zlepšenie ich systémov občianskej spravodlivosti, pretože vidíme, že kvalita, nezávislosť a efektívnosť systému je faktorom pre rast alebo nerast. Čiže zahrnuli sme to do nášho e, výročného prieskumu rastu a dúfame, že týmto spôsobom tiež budeme môcť presadzovať e, väčšiu mieru mediácie v členských štátoch a to bude sa môcť potom dosiahnuť E, vďaka školeniam a osvetovým a informačným kampaniam a ďalším motivačným faktorom, ktoré povedú, že mediácia bude zaujímavá pre jednotlivé krajiny. Čiže toto je práca, ktorá prebieha, práca, ktorú robíme na to, aby sme dosiahli rýchlejší pokrok. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Máme tu prvých, prvého rečníka za politickú skupinu. Je to za skupinu EPP pani Macony, Emilia Macony. Na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja zdieľam to, čo vyslovila pani McCarthy v úvode, aj to, čo povedala pani Redingová. Myslím si, že to je výborné. A ak to znamená, že systém mediácie sa naozaj začne uplatňovať. Skutočne by to bolo výborné, len informácie, ktoré máme doteraz, e, na to nepoukazujú. V celovrskej úrovne stále potrebujeme monitorovať veci a stanoviť konečný termín pre transpozíciu. Musíme budovať na skúsenostiach. Napríklad za ostatné roky v Taliansku ponúkame skúsenosti, ktoré môžu poskytnúť návod do budúcnosti 480 miliónov eur by sme mohli ušetriť za rok na právnych súdnych trovách podľa nedávnej štúdie a to je 49 súdnych trov. Toľko dobrého by sa podarilo a pre mňa je však hlavnou obavou niečo, čo je v mojej krajine stále kritickejšie Bol to e, rozsudok, ktorý upriamil pozornosť na to, či je transpozičné právo proti ústave, keď by sa mediácia stala záväznou. A vyjadrili sme sa v tom zmysle, ako to dnes povedala aj komisárka, že treba nástroj mediácie používať, ale všetko závisí od toho, či to bude záväzná mediácia alebo dobrovoľná. Moja otázka komisii znie, súhlasíte so mnou, alebo má komisia iný názor na túto vec? Ak sa ukáže, že bude potrebný záväzný systém a čo keď to bude kolidovať s národnými systémami legislatívy? Ďakujeme pani Macony. Teraz za skupinu socialistov pani Silvia Andrian Tykau, minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mediácia môže byť efektívnym riešením, čo sa týka nákladov aj rýchlosti vyriešenia sporov, ako občianských, tak aj ďalších, pretože sa e, flexibilnejšie vychádza v ústretí požiadavkám strán sporu. Informácie sa dajú nájsť na internete pre spôsoby, akými sa skontaktovať s mediátormi a skupinami, ktoré poskytujú tieto služby, e, je internet ideálny. Dôvernosť je však kľúčom a treba, aby bola minimálna úroveň toho, že by niečo sa e, v mediácii zle z hľadiska dôvernosti udialo. Pred rokom 2016 by sa mala smernica z ktorá mala navodiť spoločné štandardy pre všetky členské štáty, začať uplatňovať v praxi. Budú tu školiace programy pre ľudí, ktorí by sa chceli stať mediátormi, aby sa zabezpečila vysoká úroveň mediačných služieb a dobrý štandard celoplošne v rámci profesie mediátorov. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pani Tykal a ďalším rečníkom je pán Busoj za skupinu ALDE. Má dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vývoj mediácie, pokiaľ ide o občianské a obchodné záležitosti, ako aj iné riešenia, ktoré sa týkajú mimosúdneho vyrovnania, tak je výhodou pre všetky zúčastnené strany, ako aj pre e, právny systém. Je veľa krajín, kde je obrovský dopyt po takýchto službách. Cieľom tejto smernice je prijať užitočný nástroj, mechanizmus a je nevyhnutné, aby to bolo implementované čo najlepšie tak aby si to naplnilo svoj účel. Predchádzajúca smernica nenaplnila všetky ciele, ktoré si stanovila, pokiaľ ide o prípad, e, teda počet e, súdnych sporov, ktoré sú riešené formou súdneho sporu a ktoré končia teda pred súdmi, e, pretože je to nedostatok motivácie pre ľudí, aby si vybrali mediáciu. Smernica hovorí o šírení informácií, hovorí o mediácii, ale bohužiaľ nebolo to realizované v plnom rozsahu. Ľudia nezohľadňujú možnosť mediátorov, pretože nepoznajú mediáciu. Nevedia, aké sú náklady takéhoto postupu, nevedia, ako to funguje, na koho sa obrátiť s otázkami o týchto postupoch. V obchodných otázkach nová smernica, o ktorej teraz v parlamente hovoríme, predstavuje alternatívu na riešenie spotrebiteľských sporov a myslím, že tam dôjde k veľkým zmenám, k lepšiemu, pretože verejnosť dostane viac informácií o mediácii a iných alternatívach. Táto smernica je však obmedzená, pokiaľ ide o jej rozsah pôsobnosti a myslím si, že komisia a členské štáty by mali byť aktívnejšie a viac podporovať využívanie mediácie, hlavne v cezhraničných sporoch a v sporoch, ktoré sa týkajú rodinného práva. Zatiaľ sme nehovorili o paralelnom systéme, ktorý by mohol vzniknúť, ale mediácia by mala byť iba alternatívou. Mali by sme mať určitú rovnováhu medzi mediáciou a tradičnými súdnymi procesmi. Nemyslím, že by sme mali vytvárať nejaké percento, v akom by sa mala používať mediácia, ale nie, mali by sme sa snažiť podporovať rozvoj kultúry mediácie, aby sa táto alternatívna forma riešenia sporov čoraz viac uplatňovala. Je to dôležitá, lebo je to menej nákladné a je to aj rýchlejšie pre našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Buzoj. A teraz poďme k spontánnym vystúpeniam v rámci Catch A slovo dostáva pán Koferáty, nech sa páči. Grazie, presidente Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Ja súhlasím eh, s tým, čo povedal predrečník, teda, že je veľmi dôležité, aby komisia urobila maximum preto, aby sa mediácia využívala v čoraz väčšej miere. Je potrebné informovať našich občanov, informačné kampane je potrebné realizovať naozaj myslím, že je potrebné, aby sme oživili tento nástroj, ktorý sa často zanedbáva. Myslím si, že by mohol prinašať vynikajúce výsledky pre našich občanov, ktorí by mohli tie služby vo väčšej miere využívať. Mediácia je v časoch recesie ešte užitočnejšia, pretože zdroje našich rodín a jednotlivcov sú v tomto čase ešte obmedzenejšie. Ale je tu ešte ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ja sa tiež ste to zdôraznili. Ide o to, že mediácia je aj e, výborom, e, voľbou z kultúrneho hľadiska. Umožnilo by nám to v občianských a obchodných prípadoch vyhnúť sa súdnej ceste a sprostredkovať medzi jednotlivcami vlastne zistiť, e, aké príčiny vedli k vzniku sporu. A táto kultúra, keby sa riešila, keby sa šírila, tak by to bolo dobré aj pre pracovnoprávne otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani McCarthy. Ďakujem pekne. Ja som sa chcela ešte poďakovať pani komisárke za ten záväzok, ktorý nám tu dnes preukázala vo svojej reakcii. Naozaj sa teším z tej proaktivity, ktorú e, preukazuje komisia a rovnako ako povedali kolegovia, mm, ja sa teším na tú vašu reakciu, vzdelávanie, osveta, stimuli. E, Toto je jadro toho, ako budeme napadovať v tejto oblasti. Takže ešte raz, pani komisárka, prosím, informujte nás, náš výbor, celý parlament o tej práci, ktorú budete vykonávať. Príďte sem k nám, my vás chceme podporiť tejto dôležitej úlohe, pretože v konečnom dôsledku súdy sú zaplavené prípadmi, e, sú s tým spojené obrovské náklady pre našich občanov, takže e, v tomto zmysle ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva na záver slovo pani komisárka. Nech sa páči, máte slovo pani Reding. Áno, keď sa niekomu nedostane spravodlivosti na čas, je to ako by sme mu spravodlivosť odopreli a v mnohých členských štátoch naozaj je to meškanie veľmi e, dlhé a mediácia by bola jednou z ciest, ako sa zbaviť tohto meškania, hlavne v tých menších prípadoch, kde nie je nevyhnutne potrebné prejsť nejakým dlhým súdnym procesom. Ale samozrejme, prístup k spravodlivosti je jedným zo základných práv, je to základné právo Takže ja osobne nemám pocit, že by mediácia mohla nejakým spôsobom nahradiť súdne procesy. Je to len alternatíva. Ale aby to bola skutočná alternatíva, je potrebné, aby o tom ľudia vedeli. Ako správne povedali pani poslankyne, pani poslanci, musí to byť taký výber, taká kultúrna voľba, ale na to je samozrejme potrebný čas. A práve preto napríklad článok 9, e, najskôr musíme ten implementovať. Tam sa uvádza, že členské štáty by mali podporovať v maximálnej možnej miere dostupnosť takýchto služieb a informácií o nich pre verejnosť. Takže toto je veľmi podstatné. Aj my ako komisia, na nás sa obracia článok číslo 10, teda že komisia by mala zverejňovať informácie o, prípustných, e, o príslušných e, súdnych e, orgánoch v členských štátoch. Takže vnímajte to ako spoluprácu ruka v ruke členských štátov a komisie, aby sme viac informovali občanov o mediácii. A samozrejme, že toto sa nedá dosiahnuť bez náležitého školenia, mám na mysli školenie mediátorov a bez školenia právnikov pretože títo často mediáciu vnímajú ako niečo, čo ide v rozpore, čo je v rozpore s ich profesionálnymi záujmami, so záujmami ich profesie. Takže znova sa vrátam, vraciam k tomu pojmu kultúry. A toto nie je zmena, ktorú môžeme dosiahnuť zo dňa na deň, takže musíme byť konzekventní, posilniť naše úsilie a práve preto komisia vydá to oznámenie v roku 2013 vychádzajúca z informácií, ktoré sme dostali od členských štátov. Takže zverejníme toto oznámenie, spustíme verejnú diskusiu a zanalýzujeme tie rôzne problémy, ktoré sa vyskytujú v členských štátoch. A myslím, že takto budeme môcť dosiahnuť ten potrebný tlak na to, aby sa mediácia naozaj presadila ako hodnotná alternatíva právom, hlavne teda v tých menších sporoch, v menších prípadoch susedského charakteru, pracovnoprávnych sporov, rodinných sporov, tak aby ľudia chápali, že toto je cesta riešiť ich problémy. A samozrejme, že musíme spolupracovať. Chcem sa poďakovať parlamentu za naozaj veľmi konštruktívne stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka.